E, krajskom súde vo Vilniuse. Ide o pravidlo dva e, rokovacieho poriadku a e, postupujem túto vec výboru pre právne záležitosti. Dostal som zo skupiny EPP viacero žiadosti o zmenu členstva v rámci stálych výborov a parlamentných delegácií tohto parlamentu ten zoznam týchto funkcií je pripojený k zápisnici z toho zasadnutia a pokiaľ nie sú žiadne pripomienky voči týmto eh, menovaniam, budú, bude zápisnica považovaná za prijatú. Príslušný výbor mi oznámil aj, eh, aj eh, opravu